Okay, good afternoon, colleagues. Dobre kolegyne, kolegovia. Prepačte kratučké zdržanie. Začneme bodom 1, prijatie programu schôdze. A máme nejaké zmeny návrhu programu, odporúčania koordinátorov a schválenie. Stretnutie 29. januára teda bod 2 na začiatku hlasovania 16.35. Teraz pán Dalto, nech sa páči. Ja tiež chcem povedať k tomuto pravidlu 205 a žiadam, aby sme hlasovali vo výbore Libe o rozhodnutiach koordinátorov o článku 7, čo sa týka Poľska. Dobre, Takže ak jedna skupina požiada, môžeme hlasovať. Hlasujeme elektronicky o 16.45 a bude to v bode 4.3, keď budeme hovoriť o tom, čo koordinátori dohodli o zelených a bude sa hlasovať o rozhodnutí o Poľsku. Takže 16.35 elektronické hlasovanie. A potom je tu bod 10, hlasovanie o pohraničnej stráži. Až 11. februára budeme o tom hlasovať. To sú ďalšie zmeny. Sú nejaké namietky, alebo môžeme takto zmenený program prijať? V poriadku. Takže môžeme teraz prejsť k oznameniam predsedajúceho. Tlmočenie je vo všetkých jazykoch okrem dančiny, chorvačtiny a galčiny. Teraz ideme schváľovať odporúčania koordinátorov. Pravidlo 205 to sme už povedali. Máme tu ešte informácie o delegovaných a implementujúcich aktoch. A ak si niekto z členov výboru želá vzniesť námietku, nech sa páči, do 11. februára na poludne na sekretariat LIBE. Prechádzame na bod 3. To je rozširovanie teroristického obsahu online. Viete, že komisia minulú jeseň vydala k tomuto text a tento návrh je ďalším krokom k iniciatíve, ktorý, ktorý, ktorý je venovaný k zabraneniu tomu, aby na internete sa nevyužívala propagandistická e, teroristická tematika. Je to veľmi citlivá e, a dôležitá záležitosť a zásadná pre prácu tohto výboru. Budeme diskutovať o návrhoch, ktoré boli ale odložené. Diskusia s výbormi INKO, INKO a KALT. Vyriešili sa tieto veci a teraz budeme s týmito dvoma výbormi e, spolupracovať. Spravodajci nám to určite vysvetlia. Čo sa týka legislatívnych návrhov, budeme hovoriť o mandáte. Očakávania sú, že výbor LIBE bude postupovať rýchlo v tejto veci. A bez ďalšieho otáľania dáme slovo spravodajcom k tomuto návrhu správy. Takže slovo dostáva Dalton, Daniel Danton, ktorý je spravodajcom k tomuto e, súboru, k tejto zložke. Ďakujem pekne. Možno, že najprv by som um, povedala, aká je situácia vo všetkých výboroch, pretože boli dlhé diskusie a trošku to skomplikovalo našu prácu. Výbor IMKO má kompetencie o, k proaktívnym opatreniam a spolu s nami ale výbor pre kultúru, oni majú audiovizuálne záležitosti pod palcom a ako viete, teroristický obsah súvisí veľmi s takouto problematikou a preto s nimi musíme s, s oboma týmto, týmito výbormi a najmä s výborom pre kultúru úzko spolupracovať, ale ešte nevieme časový rámec. Treba však eh, všetkých ubezpečiť, že musíme mať stanovisko pred koncom mandátu stanovisko parlamentu. Rada prijala svoje stanovisko v decembri. Sú očakávania, že my tiež rýchlo príjmeme naše stanovisko. Ako parlamentný výbor by sme nemali byť vnímaní tak, že brzdíme prerokovanie tejto problematiky a vypracovanie stanoviska. Určite potrebujeme takýto zákon, o tom nie je to pochyby. Radikalizácia online je kľúčom k radikalizácii ľudí a myslím si, že väčšina ľudí Um, verí, že treba viac platformiem um, ochrániť pred tým, aby sa zneužívali na šírenie teroristickej problematiky. Ľudia k nám zhliadajú, aby sme urobili, čo sa dá. Cieľ tohto zákona je teda veľmi správny, ale treba to urobiť adresne a efektívne, najmä čo sa týka slobody prejavu, slobody šírenia informácií Pokúšal som sa v mojom návrhu správy to takto sformulovať veľmi rýchlo, ehm, iba kľúčové oblasti tejto právy, správy. Rozsah. Tam myslím, že si musíme skontrolovať, e, do akej miery sa to aplikuje na malé a stredné podniky. Ja osobne e, neviem, či by sme mali stanoviť nejaké limity alebo zahrnúť aj veľko obchodné firmy. Malé a stredné podniky v tomto prípade sú často platformami, ktoré sú hrozbami. A veľmi ťažko sa im odstraňuje takýto obsah teroristický zo svojich internetových platformiem. Musíme veľmi obozretne to sformulovať. Služby cloudovej infraštruktúry by podľa mňa nemali byť e, zapracované, také Nehovorím o Dropboxe alebo takých pre zákazníkov, ale skôr o cloudoch, e, ktoré v zmysle hostovania sa používajú celými firmami. Nemáme technické prostriedky, ako odfiltrovať konkrétny obsah. Vždy treba stiahnuť z obehu celú web stránku, ak sa tam objaví na nejakej konkrétnej stránke web stránky teroristický obsah. Ak takáto platforma šíri informácie a nie firma, ak ide o napríklad asociáciu spotrebiteľov, treba príslušným orgánom a tým, ktorí sú ohrození opatreniami, ehm, musia sa dostať do súladu s touto normou. Musíme to tak vypracovať. Ďalej máme štandardizovanú legislatívu Európskej únie. Definícia teroristického obsahu ako takého je najväčšou výzvou. Podľa mňa najlepší spôsob je usúvzťažniť to so smernicou o, o terorizme. Už tam máme definíciu v tejto smernici, viem, že nie je dokonalá, ale tak sme sa už bližšie sme sa nedostali, takto sme ju vypracovali, ako je tam. Čiže by sme sa mohli vyhnúť teraz argumentom o tom, čo je a čo nie je teroristický obsah, lebo sa dostávame na šikmú plochu, kde sa začne politikárčiť. Myslím si, že by bolo lepšie keby sme teroristický obsah usúvzťažnili s tým, ako je definovaný terorizmus v smernici o terorizme. Ďalej. Je tiež ťažké pre konkrétne platformy určiť, aký obsah je nelegálny a aký je legálny. Nemyslím si, že by podniky mali byť v situácii, že oni by mali vedieť a určiť, či je niečo legálne, nelegálne, to znamená, že by sa na ich plecia uvalili oveľa väčšie úlohy, ako majú teraz. Na to by mali dozerať e, náležité no, príslušné orgány. Netreba to dávať na plecia tým, čo majú web stránky. Veľké obavy v tomto návrhu sa týkajú e, elektronického obchodovania a zodpovednosti za škody, najmä opatrenia ktoré hovoria o proaktívnych opatreniach pre hostingové služby. Podľa mňa by sme sa mali vyhnúť situácii, keď by bola povinnosť všeobecného monitorovania, keby sa to nejako dostalo nenapadne do tohto textu. Ďalej, článok 6, tam sú dobrovoľné proaktívne opatrenia v prípadoch, keď už sa udial nejaký incident. To znamená, na tejto web stránke je niečo podozrivé, a iba tejto web stránke sa venujme, nie všetkým, negeneralizovať. V Európskej únii e, môžeme takéto proaktívne, proaktívnym spôsobom web stránky riešiť a nie monitorovať celoplošne všeobecne. Dobrovoľné opatrenia, ktoré si platformy vezmú za svoje, postačujú na to, aby boli v súlade s nariadením. Ale v parlamente panujú veľké obavy, čo sa týka potenciálneho porušenia práva na slobodu prejavu. Odsek 6. Ja úzko spolupracujem s kolegami, ktorí sa snažia dospieť k riešeniu. Neverím, že vymazanie celé tohto článku je najlepším prístupom. Ehm, treba prihľadnúť na to, že niektoré platformy vedia aktívne bojovať proti teroristickému obsahu, keď spolupracujú s príslušnými orgánmi. Ďalej, časť návrhu je veľmi kontroverzná táto. Mali sme už o tom veľa textu. Orgány presadzujúce právo v praxi e, vám povedia, aké to je ťažké posúdiť, či je nejaký obsah naozaj teroristický a či sa šíri z nejakej platformy. Ja mám otázku pre týchto ľudí Možno, že obsah už bol na webe aspoň hodinu, keď sa rozhodli tieto orgány nastoliť verejný poriadok. Takže je to otázka aj pre komisiu, aj pre ostatných odborníkov, ako dlho musí byť obsah na e, webe, kým si ho vôbec ľudia všimnú, začnú ho čítať a tým pádom šíriť. Ja neviem, či tá hodina je vhodná. Nechal som to v tomto návrhu takto, ale mali by sme tam dať zmierňovacie opatrenia. Napríklad musí byť komunikácia medzi e, príslušnými orgánmi a platformami. Najprv komunikácia a až potom, keď platforma odmietne odstrániť alebo pomôcť pri riešení e, tohto obsahu a spolupracovať s príslušnými orgánmi, tak potom až treba pristúpiť k takýmto opatreniam. Ale je to veľmi jasné, jasný problém, že táto jedna hodina pretože všetky platformy každú hodinu budú musieť e, updatovať svoj obsah. Ak toto budeme žiadať, tak to bude veľmi ťažké. Malé a stredné podniky, napríklad si predstavte, že niektoré sú v inej časovej zóne, nejaké časti podniku. Takže ako to budeme riešiť? K tej jednej hodine ešte musíme naozaj veľa, veľa sa na to pozrieť a zapracovať veci. Tie nevyspravdavcovia možno budú mať nejaké námety. Ďalej, Väčšinou je tu menej obecenstva a je tu menej faktorov šírenia, menší rozsah šírenia, ale často takéto malé, malé web stránky, malé platformy môžu zohrať veľkú úlohu pri radikalizácii nejakej skupiny, takže si musíme opatrne e, pre seba sformulovať, ako malé a stredné podniky zapracovať do tohto návrhu. Ďalej, obsa, e, od, príslušná, príslušný orgán možno by mal byť iba jeden na každý členský štát, to zase súvisí s nákladmi. Obmedzenie počtu týchto príslušných orgánov znamená, že host, hostovacie služby budú vedieť, na koho sa obrátiť a nevzniknú tu problémy s prelínaním sa orgánov. Ďalej článok 15. E, Ak sa rozhodne, že sa musí odstrániť web stránka, tak sa treba obrátiť na tú časť firmy, ktorá e, je tá hlavná, ktorá je riadiaca, tá zložka v, tej, v tom členskom štáte, kde sídli vedenie, kde sídli e, najhlavnejšia časť firmy. A ďalej, článok 8. Príslušné orgány musia publikovať správu o transparentnosti v súvislosti s teroristickým obsahom o prípadoch, kedy sa teroristický obsah identifikoval. Ďalej, ľudské práva. To je veľmi zložitá téma v tejto súvislosti, pretože tu môžu byť sťažnosti, že sa obsah neodstránil dostatočne rýchlo zo strany providera. Teraz pokuty, pokuty a tresty, dôležitá súčasť tohto návrhu. Potrebujeme flexibilný systém e, trestov, aby boli, bolo prihľadnuté na poľahčujúce okolnosti. Dobrovoľná práca prat, platformiem, tu treba tiež zobrať do, úvahu, do úvahy a netlačiť ich príliš k stene. E, tresty by sa mali dávať iba za systematické zlyhávania a odmietnutia spolupracovať s príslušnými orgánmi, ale kedykoľvek tam je poľahčujúca okolnosť, tak by sme nemali trvať na tom, aby sa obsah odstranil presne podľa litery zákona. Samozrejme, že tieto platformy a web stránky chcú, chcú predovšetkým chrániť samých seba, svojich zákazníkov, takže by mali, malo byť v ich záujme, aby spolupracovali a robili veci dobrovoľne. Pán predseda, myslím si, záverom chcem povedať, že potrebujeme takúto legislatívu, ale musíme sa vyhnúť tomu, aby sa z toho stalo verejné cenzurovanie. Musíme veľmi jasne a zretelne naformulovať text, Nesmieme požadovať, že všetko musí byť monitorované celoplošne e, vo všeobecnosti, ale máme niečo, mali by sme poskytnúť príslušným orgánom možnosť naozaj zasiahnuť, keď je situácia vážna. Toľko z mojej strany. Teším sa na spoluprácu s kolegami. Ďakujem. Ďakujem. Teraz si počúvate vyspravodajcov. Ako prvá bude hovoriť Rašida Daty za EPP. Merci, monsieur le président. Euh, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais remercier Ďakujem veľmi pekne a chcem veľmi pekne poďakovať eh, Danielovi Daltonovi za jeho angažovanie sa v takto dôležitej téme. Eh, naozaj nám zostáva už len málo času do koncu nášho mandátu a preto je treba postarať sa, aby eh, sme rýchlo postupovali v tejto téme. Je dôležité, aby sme ho e, prijali ešte pred koncom tohto mandátu. Internet e, ostáva tým e, najslabším v boji proti radikalizácii a terorizmu. Všetky tragické atentáty to dokladajú. Nemôžeme akceptovať, aby sme my boli spolu zodpovední za nejaké meškanie v zabezpečovaní bezpečnosti pre našich občanov treba, eh, aby sa na jednotlivých platformách účinne bojovalo proti teroristickým obsahom. Aktuálne pravidla v tejto oblasti žiaľ nestačia. Musíme eh, pomôcť jednotlivým aktérom v tejto oblasti eh, a o to ide vlastne v tomto návrhu, návrh Európskej komisie je naozaj dobré východisko. Našim cieľom je ochraňovať európskych občanov ja eh, som tiež eh, za eh, vlastne tú jednohodinovú lehotu po signalizácii nebezpečenstva, aj keď technické platformy hlasia, že je to veľmi málo. Predsa len si myslím, že sa musíme snažiť o najväčšiu možnú mieru ochrany. Myslím si, že musíme pracovať spoločne na riešeniach konštantne a e, permanentne e, e, posilňovať bezpečnosť. Návrhy Európskej komisie sa mi zdajú byť veľmi dôležité. Digitálne firmy musia byť všetky zapojené proti digitálnym formám terorizmu. Musí sa rýchlo detekovať nelegálny obsah Spolu s mojimi kolegami, teňovými spravodajcami som si istá, že budeme môcť ešte ďalej zlepšovať tento text, lepšie ho objasňovať, aby z tohto nariadenia sa stal efektívny e, nástroj e, čo najrychlejšie. Dôležitá je tu naša politická vôľa. Apelujem na vás, kolegovia, musíme sa naozaj snažiť, aby tento návrh čo najrychlejšie e, začal fungovať. Dlžíme to aj našim občanom, voliť rodičom. Snažme sa teda eh, uvedomovať si práve na konci nášho mandátu poslancov, akú máme v tejto oblasti úlohu. Ďakujem. Teraz pán Weidenholzer. Ďakujem, pán predseda. By som chcel poďakovať eh, spravodajcovi. Ja som mal dojem, že sa snaží reagovať na rôzne námietky, ktoré prišli z rôznych strán aj od nás. Snažil sa byť rozumný a vytvoriť dobrý základ. Veľký problém máme hlavne s tým časovým tlakom. Ja som zistil, som naučil, že je treba byť opatrný, pokiaľ chcete vyvíjať na niekoho veľký časový tlak, ale taktiež som sa naučil, že tomu sa dá aj ustúpiť, pokiaľ je to skutočne užitočné, potrebné a poponáhľať sa s niektorými konkrétnymi aspektami, ale to si myslím, že o tom sa bude ešte diskutovať a je dôležité diskutovať aj so spravodajcom. Ja za svoju politickú skupinu by som chcel ohlásiť, že si to musím ešte celé prediskutovať, získať e, ešte dodatočné informácie o kontexte. No a v podstate tam chceme zdôrazniť určité veci. Napríklad, čo sa týka presadzovania súkromného práva, že treba sa tomu e, vyhnúť. Je treba sa vyhnúť tomu, aby sa e, vytvárali systémy automatizovaných filtrov kde už nerozhoduje ľudský faktor, ale kde rozhodujú stroje. Máme mnohé negatívne príklady na sociálnych sieťach, kde to často viedlo až do absurdity. Takže opravné prostriedky podľa mňa sú veľmi dôležitou súčasťou našej diskusie. Čo sa stane skutočne, ak nastane určitá situácia? No a ešte na záver o čom som chcel hovoriť, o čom som diskutoval s tým spravodajcom, alebo o čom hovoril tým spravodajca. Obšírne to je pravidlo jednej hodiny z policajného pohľadu. To znie rozumne, keď si to... Ale treba si to premyslieť. Nie len ide o to, že kto to urobil, či veľký alebo malý, ale otázka, kedy sa to stalo. No vieme, že sú má napríklad aj rôzne časové e, zóny. Terorizmus v podstate nikdy nespí. Teroristi sú aktívni 24 hodín denne, takže o tom ešte treba hovoriť, to treba poriešiť. Ja sa teším na túto diskusiu. Sú tam rôzne rozdiely, ktoré treba ešte riešiť medzi nami. Je treba veci vyjasniť a potom, je treba, potom sa dá urobiť ďalší krok. Mali by sme skutočne to robiť veľmi pozorne a opatrne, starostlivo. A je dobre mať spravodajcu, ktorý je ochotný e, takto postupovať. Teraz majte. Ďakujem. Predovšetkým, čo týka spravodajcu, ďakujem. Veľmi sa snažil a snažil sa postúpiť, špecifikoval konkrétne cesty a spôsoby, konkretizoval to a boli tam teda určité pochybnosti, ktoré sme zastretli. stretli. No a taktiež chcem povedať spravodajcovi, že sme pripravení zintenzívniť prácu keďže máme veľmi málo času a preto sa chceme snažiť v tomto pokročiť, ale bude musieť veľmi intenzívne pracovať, pretože sú tam určité otázky, ktoré treba špecifikovať a je tam otázka rozsahu pôsobnosti, definícií, otázka právnej istoty. Toto nie sú bezvýznamné otázky, pretože diabol je práve v detailoch a keďže toto je oblasť, ktorá súvisí s verejnosťou, ale aj so súkromným sektorom, s, e, so slobodou tlače, slobodou vyjadrovania, tak je treba postupovať prísne a presne. Musí to byť úplne detailne všetko nastavené. Viete, že môžete počítať s našou pomocou pri vašom úsilí. Vieme, že to, čo je dostupné verejnosti a to, čo je pre podniky, že to nie je to isté. A toto je práve tá dôležitá vec. Je treba tu vyvinúť veľké úsilie. A presne ako hovoríte, musíme vychádzať z toho, čo hovorí smernica boj proti terorizmu, pretože v opačnom prípade to nestihneme na čas. Takže súhlasíme s vami, že okrem prípadov, kedy to zo zákona nebude vôbec možné, každý členský štát musí mať jeden príslušný orgán a nemôže existovať predchádzajúca cenzúra zo strany e, jednotlivcov, pretože ináč by sme išli proti základným právam. Je treba si presne špecifikovať, čo chceme dosiahnuť, aby to bolo čo najjednoduchšie a aby to malo čo najmenšiu záťaž pre všetkých, predovšetkým pre malých dodávateľov alebo providerov, keď hovoríte o tom 24-hodinovom pravidle tak myslím si, že treba to špecifikovať, nielen povedať malé a veľké podniky, pretože verejné orgány nemôžu niesť nejaké obrovské opatrenia, na ktoré nemajú prostriedky. Takže prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov budeme pracovať napríklad na lehotách, na otázke napríklad chybovosti systémov, alebo do druhej strane mala FIDE. Toto sú dokázané veci a preto tu máme justičnú kontrolu, pokiaľ, právnu kontrolu. Pokiaľ právna kontrola existuje v reálnom svete, tak musí existovať vo virtuálnom svete. Je treba primerane postupovať pre využívaní týchto veľkých nástrojov. A čo sa týka toho zvyšku, ako už ste povedali, je treba si uvedomiť, že malé stredné podniky majú obmedzené ľudské zdroje. No a ja neviem, či by sme mali mať ešte nejaké dodatočné stimuly, ktoré by oni museli e, plniť. Určite musia mať nejaké podporné opatrenia, je treba si stanoviť e, podľa konkrétneho cieľa, ktorý nimi chceme dosiahnuť. No a keď hovoríte o proaktívnych opatreniach, že by tam byť, mohla byť nejaká chyba v článku 6 alebo 8, tak my podporujeme primeranosť, proporcionalitu. Chceme, aby veci boli jednoduché, aby boli uplatniteľné a aby každý mohol vyviať úsilie také, aké mu náleží primeranie jeho mieste v spoločnosti. Vy ste hovorili o tej lehote. Členské štáty, ktoré majú zodpovednosť určiť, či sa jedná o teroristický obsah tak členské štáty sú v podstate tie prvé. Prvé to musia určiť a členské štáty môžu mať v dispozícii nástroj na takéto rý, veľmi rýchle určenie teroristického obsahu, takže toto je treba taktiež na tom popracovať. No a my konkrétne si myslíme, že čím menej dualít by tam bolo, čo sa týka odstraňovania alebo postupovania z článkou 4 a 5, čím menej duality, a väčšie principiality v rámci mechanizmu, tak tým lepšie. Toto ešte ušetríme v pozmenujúcich návrhoch, ktoré vám zašleme. Ešte chcem povedať, že právna kontrola musí byť veľmi explicitná. Ten mechanizmus musí byť veľmi explicitný, tak aby všetci presne vedeli, kam sa obrátiť a ako postupovať, aby sa tam nerobili chyby. A týmto môžeme napomôcť zniženiu chybovosti a taktiež sa bude dať určiť, kedy to nie je bona fide. Takže vieme, že je to veľmi dôležitá myšlienka, že je treba sa snažiť. Sme na dispozícii, ale čo sa týka právnej istoty, tak tá je zásadná v nariadení a upresnenie všetkých e, mechanizmov, čo týka ďalej definícií, rozsahu pôsobnosti, to musí byť čo najšpecifickejšie. Nemôžeme utopiť malých poskytovateľov služieb, alebo ich udusiť a mali by sme byť taktiež vedomí toho, ako nám k tomu môžu prispieť výbory IMKO a KULT. Takže je treba sa nad tým ešte zamyslieť, môžete s nami rátať. My sme otvorení, samozrejme, chceme vám pomôcť prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. Všetky veci, ktoré nás trápia, je ich viacero, už sme to tu opakovali. A mohli by sme urobiť užitočnú prácu, tak aby, tak aby sme to nekomplikovali zbytočne. Robme to, čo môžeme a taktiež, pokiaľ budete posúvať primerane, proporcionálne, tam v tom vás podporíme. Ďakujem. Eva Žoli za zelených teňová. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, Pracujem aj vo výboroch KULT a IMKO v súvislosti boja proti teroristickým obsahom online. Myslím si, že môžeme konštatovať, že všetci máme rovnaký cieľ v tejto oblasti úplne bez pochyby. Je to, myslím tak, radikalizácia jednotlivcov podľa mnohých e, správ neprebieha e, výlučne online, aj keď internet k tomu značne prispieva. Je tu možno určitá nezhoda na prostriedkoch a metódach, eh, ako eh, tento teroristický eh, obsah vykoreniť alebo obmedziť, pretože nechceme, aby internet slúžil teroristickej propagande, ale zároveň si ani neželáme internet, ktorý by bol do značnej miery cenzurovaný a ktorého pravidla by boli de facto diktované digitálnymi gigantami. Takže boj proti terorizmu neodôvodňuje nejaké neproporčné obmedzovanie našich základných práv a slobod. Treba teda e, uvažovať nad tým, ako najefektívnejšie bojovať proti teroristickému obsahu online a zároveň neobmedzovať e, slobodu e, vyjadrovania sa jednotlivcov. Klaďme si tie správne otázky, pohneme sa ďalej v tejto téme. Takže my chceme vychádzať z spravodlivosti, efektívnosti, proporcionality a e, vlastne preto sa prihovorám aj za návrh Európskej komisie, e, napríklad e, aj vlastne návrh týkajúci sa povahy orgánov, ktoré e, musia e, podať žiadosť o vymazanie, vymazanie nejakého obsahu. E, podľa toho mňa to musia byť justičné orgány alebo teda orgány, ktoré zabezpečujú vlastne bezpečnosť justície. Pokiaľ ide o teroristický obsah, mali by sme sa vlastne vyhnúť tomu, eh, k čomu už došlo vo Francúzsku eh, proti eh, zeleným a environmentálnym aktivistom. Už boli použité metódy vlastne takéhoto typu s odôvodnením, že ide o boj proti terorizmu. Takže niekedy sa môže stať, že Eh, vlastne nie je, eh, sa, sa nesprávne používajú eh, možnosti, ktoré sú v dispozícii. Preto je veľmi dôležité pre moju skupinu, aby sme tu nevytvárali nejaké automatické filtre pre sťahovanie obsahov, takéto e, filtre e, toho blokujú príliš veľa. No a dôležitý je aj cezhraničný aspekt. Naozaj si myslíme, že je možné pre verejný orgán jedného členského e, štátu pôsobiť v inej krajine. Ja by som si veľmi neželala, aby Maďarsko mohlo bez, kon, bez akejkoľvek e, kontroly, napríklad mazať e, obsahy vo Francúzsku. O tomto treba diskutovať a potrebujeme tu vhodné zabezpeky. A napokon tá jednohodinová e, hodnota sa mi zdá, že je zvolená symbolicky a nerealisticky. Musíme si tu zvoliť E, nejaké realistické riešenie. Je to dosť ironické. Ja som spravodajkyňou k inému e, textu spolupráci e, medzi FIU, kde e, všetky členské štáty sú proti akýmkoľvek lehotám a povinnostiam vy, e, vymieňať si informácie, ktoré by mohli byť užitočné vo vyšetrovaniach e, pre zatýkanie teroristov. Takže tento text sa mi javí rovnako dôležitý ako táto ďalšia téma a zdá sa mi, že tu nie sú navzájom kompatibilné riešenia. Ja e, som si istá, že sa nám podarí nájsť ambicióznu dohodu k tomuto e, textu a teším sa na našu budúcu spoluprácu. Ďakujeme. Už sme dosť prekročili vyhradený čas. Máme tam ešte ďalší bod, prezentáciu komisie ohľadom zlatých víz, ale potom sa bude hlasovať s výborom Júri o 4 na 5 Takže požiadam kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť, pani Gomeš, pán Bonny, aby hovorili v rámci možnosti krátko. Nechcem vás teraz nútiť. Ako prvý Michal Bonny. Ďakujem. Chcem poďakovať pánu Daltonovi za túto dobrú správu, návrh správy. Je to dôležitá, kľúčová otázka. Mali by sme čo najskôr mať už riešenie, ale ešte mám pár otázok. Môžeme dostať jasné definície, ako sa bude ako bude toto nariadenie nadväzovať na smernicu z roku 2017? Taktiež mám pochybnosti v súvislosti s tým 101-hodinovou lehotou, pretože samozrejme musíme konať čo najskôr, ale jedna hodina. To možno povede k chybám a taktiež je tu otázka, ako orgány presadzovania práva budú môcť zareagovať. Takže jedna hodina to by možno znamenalo, že platformy budú rozhodovať, čo bude videná ako teroristický obsah. No a mal by to byť zákon, alebo zákon to musí definovať a nie platformy, pretože nechceme porušovať občanské práva. Taktiež by sme mali mať mechanizmus odvolania voči rozhodnutiu odstrániť obsah. Pokiaľ sú tam nejaké chyby, tak občania musia vedieť, na koho sa obrátiť. Taktiež by sa mala definovať otázka uchovávania údajov alebo zadržiavania údajov. A rovnako tak by sme mali mať kritérium na diferenciáciu alebo rozlíšenie informácií. od šírenia terorizmu. Takže dúfam, že budeme naďalej spolupracovať takto pozitívne. Ďakujem. A teraz ešte krátko Anna. Rada by som povedala, že neočakávam, že sa bude dať povedať, že parlament to zdržuje. Kto zdržuje implementáciu kľúčových nástrojov na boj proti terorizmu? Členské štáty. Rada. Taktiež sa hovorilo o kľúčovej otázke eh, dokumentu FIU a je tu Európska FIU, tu žiadala Europol. Ďalej tu máme smernicu o boj proti špa- praniu špinavých peňazí a tam je to až hrozné, ako sa neimplementuje. Súhlasím s kolegami, ktorí povedali, že by sme sa mali snažiť toto ukončiť ešte za nášho mandátu, čo najskôr. A samozrejme, smernica boja proti, pre boj proti terorizmu, pre elektronický obchod, obchod, tie sú zásadné, ale ešte zásadnejšie nariadenie GDPR, lebo rozhodne musíme zabrať všetkému, čo by porušovalo právo na slobodný prejav. A taktiež súhlasím s kolegami, že je treba tam mať explicitne zapracovanú právnu kontrolu, kde by v podstate až príslušný orgán rozhodne o odstranení užitého obsahu. Ďakujem, je to veľmi dôležitá téma. Takže nechcem komisiu useknúť, ale prosím, hovorte stručne, keďže nás čaká ešte jeden bod, prezentácia komisie, pokiaľ by ste to mohli zhrnúť v pár bodoch a potom dám slovo ešte spravodajcovi. Ďakujem, pán predseda. Tiež chcem srdečne poďakovať spravodajcovi za návrh správy. Sme veľmi radi, že Európsky parlament pracuje na tejto otázke a na základe dnešnej diskusie som si istý, že nám pomôžete lepšie ešte vyvážiť tento návrh a taktiež mám nádej, že sa nám ho podarí odsúhlasiť, schváliť ešte pred koncom mandátu a to je pre nás dôležité, skutočne z operatívneho pohľadu túto legislatívu veľmi potrebujeme. Teroristický obsah online hral úlohu pri mnohých teroristických útokoch, ktorých svetkami sme boli v Európskej únii a rozhodne to nie je malý problém. Objem teroristického obsahu online je skutočne obrovský. Potrebujeme opatrenia a potrebujeme ich rýchlo. Rád by som pohovoril o troch veciach, len rýchlo. Po prvé, čo sa týka rozsahu, k tomu ste sa vyjadrovali mnohí uvítame úsilie Európskeho parlamentu lepšie definovať rozsah tejto legislatívy poskytovateľia cloudových služieb, tých sa to nikdy netýkalo. Myslím si, že ešte je tam priestor na lepšie zadefinovanie a upresnenie textu. Čo sa týka malých stredných podnikov, tie musia spadať do rozsahu pôsobnosti návrhu a rozhodne Nemôžeme sa snažiť ich vyňať z mnohých povinností v tejto oblasti. Jednoducho, pretože to súvisí s celkovou situáciou. Teroristický obsah sa na začiatku sústredoval hlavne na veľkých platformách, ale potom oni začali konať, takže veľmi rýchlo sa začal šíriť na stredné a malé platformy naprieč EÚ aj na celom svete. Takže vyňať malé stredné podniky alebo providerov z tohto návrhu. Toto by oslabilo legislatívu. A mnohí ste hovorili o definícii teroristických obsahu. Je treba nájsť vyváženosť Definícia, ktorú navrhujeme, tá je zakorenená v smernice boj proti terorizmu a má pokryť ten najškodlivejší obsah. Hovoríme tu o materiáli, ktorý povzbudzuje a nabáda k teroristickým krokom, ktorý podporuje a šíri povedomie o teroristickým útoku, teroristických aktivitách a taktiež popisuje alebo inštruuje, ako vykonať teroristický útok. Čo týka definícií, tak je treba sa nad nimi veľmi zamyslieť tak aby nebolo komplikované odstrániť škodlivý obsah. Druhá vec. Mnohí z vás ste hovorili o pravidle jednej hodiny. Chcem to povedať veľmi presne. Pravidlo jednej hodiny platí len čo sa týka súdnych príkazov, kde sudca alebo nejaký iný príslušný orgán dospel k záveru, že určitý obsah je škodlivý, treba ho odstrániť. A jediný krok, ktorý sa vyžaduje v tomto prípade od spoločnosti, je zneplatniť alebo zabrániť prístupu k tomuto obsahu, takže v podstate žiadny iný nárok tam nie je. Toto, tento krok je vykonateľ veľmi, veľmi rýchlo. Vychádzame z jasných statistík, štatistík, kde sa ukazuje, že škodlivosť teoretický obsahu online narastá každou hodinou, ktorú stráví na internete. Takže boli vytvorené systémy, sa zaručilo to, že teroristický obsah bude šírený veľmi rýchlo, pretože sa potom šíri mnohými platformami. No a na záver, čo sa týka proaktívnych opatrení, tak toto je základ tohto návrhu. Je to pravdepodobne tá najdôležitejšia časť nášho návrhu a súvisí to s rozsahom tohto problému. Internetová odkazovacia jednotka Europolu má preskúmala mnohé platformy v EÚ a Facebook, aby som vám dal príklad, Máme tu prezentáciu komisie, prepačte, už na ňu bude málo času. Ešte len dve veci, prosím vás. Len Facebook odstránil 8,3 milióna škodlivých obsahov za posledných za posledné tri mesiace na základe využitia svojich nástrojov. Takže spoločnosti už zavedli takéto opatrenia, ale nemám, nemajú spoločnosti v dispozícii žiadny právny rámec, žiadne záruky, žiadnu ochranu. A preto sme prišli s týmto návrhom, ktorý toto má zlepšiť. Dúfam, že vy nám pomôžete ešte viacej vyvážiť jeho ustanovenia, tak aby ten návrh bol dobrý. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším bodom sú eh, zlaté víza. A máme tam naozaj len 15 minút času, takže naozaj sme v časovej eh, tiesni. Jeden Dalton. Ďakujem vám pekne všetkým kolegom e, za ich e, vystúpenia. S veľkou väčšinou toho, čo sme povedali, súhlasím. Nemyslím si, že e, sa navzájom veľmi od, navzájom od seba vzdialujeme. Musíme jednoducho iba prediskutovať detaily. Moje dvere sú stále otvorené za týmto účelom. Dôležitý je vyvážený text, aby sme identifikovali škodlivý obsah aby sa tento nedal zameniť s obsahom, ktorý e, nie je škodlivý. To je všetko, čo musíme urobiť. Bude to výzva. E, k tomu, čo povedala komisia o Facebooku, 8,2 miliónov obsahov ostradil Facebook bez tejto legislatívy. Takže dobrovoľne sa toho deje veľa Musíme to eh, uznať, že k tomu teda dochádza, ale teším sa na spoluprácu s vami všetkými. Moje dvere sú otvorené, ak budete chcieť eh, so mnou eh, prediskutovať niektoré z týchto tém. Ďakujem pekne. 8,3 miliónov, z čoho tam mi trošku chýba nejaká perspektíva, čo to presne znamená. Neexistuje tu ani rámec, ani štruktúra, je to naozaj dobrovoľný postup. Nevieme, aká je tu globálna pozícia. Samozrejme, nejako nekritizujeme dobrovoľné kroky týmto. Je to veľmi veľká téma, ktorú treba čo najskôr dokončiť, takže želám všetkým spravodajcovi aj tým spravodajcom veľa úspechov, aby sa vám eh, podarilo toto vyriešiť. Ďalším bodom je prezentácia komisie. Ospravedlňujem sa eh, program z komisie za to, že máme k dispozícii teraz už len na približne 20 minút pre vašu prezentáciu, eh, na ktorú sme tak dlho čakali v schéme tzv. E, zlatých víz. E, súčasťou toho je pracovný dokument, ktorý je každému k dispozícii. E, súhlasíte s prezentáciou, aj keď teda je tu takáto časová tiesaň, súhlasíte s týmito podmienkami? Dobre, takže ja sa ospravedlňujem. Áno, áno, sú to e, zlaté víza, takže samozrejme, e, že sa budeš môcť vyjadriť. Budeme musieť e, trošku možno obmedziť rečnícky čas. 16.15 totiž musíme hlasovať, takže prosím, tomu zodpovedajúc, prispôsobte dĺžku vašej prezentácie. <clears throat> Thank you very much, Mr. Chairperson, um, and I would like to once again thank you, your committee. Uh, ďakujem pekne. Chcem uh, poďakovať za druhú príležitosť uh, predstaviť túto veľmi dôležitú správu. Pani Jourová už uh, minulý týždeň diskutovala členmi vášho výboru o tejto dôležitej téme. Aby som to krátko odprezentovala, začnem v roku 2014 a spomeniem, že všetko vlastne e, e, vychádza ešte z žiadosti, aby Európska komisia e, prehodnotila príslušné schémy v udelovaní víz a občianstva A mali sme zároveň aj vypracovať určité eh, usmernia pre členské štáty. Pred desiatimi dňami približne sme túto správu eh, zverejnili, ako bola od nás žiadaná, ale komisia eh, toho urobila dokonca ešte viac. My sme sa zaviazali teda k vytvoreniu tejto štúdie, ale my sme urobili toho viacej. Prehodnotili sme všetky tieto schémy vrátane tých, ktorí udelujú tzv. zlaté víza, takže nielen teda pásy pre e, občanov, ale takisto aj e, víza, e, možnosť osídliť sa stručne predstavím správu. Vychádza z prvej faktickej štúdie E, ktorú vypracoval externý kontraktor Milie, ktorý e, prešiel sieťou národných expertov, e, spoločne študovali všetky systémy vo všetkých členských štátoch a mohli sme zhodnotiť zároveň relevantnosť údajov a kontakty s členskými štátmi. Napokon na základe tejto informácie sme vytvorili pracovný dokument, ktorý jasne indikuje eh, tri schémy zlatých eh, v Bulharsku, Cypruse a na Malte, v týchto troch krajinách. Eh, jedna z krajín sa medzičasom rozhodla túto schému opustiť a v 20 krajinách, kde je mechanizmus zlatých víz napríklad aj v Taliansku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, Luxembursku, Malte, v Holandsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku a Veľkej Británii. Takže čo sa nachádza v tejto správe, ako som už eh, povedala, tieto dva, eh, dva sety eh, investorských schém, občianstvo a teda sídlo faktické informácie k ním. Koľko e, peňazí musí byť investovaných? Aké sú požiadavky pre získanie e, e, možnosti teda žiť v nejakej krajine a prepojené s praním špinových peniazí a podobne. Vidíte všetky detaily v pracovnom dokumente. Okrem toho správa ešte obsahuje aj času obsahujúcu legalitu pre zlaté pasy aj zlaté víza. A zaberme sa aj tým, do akej miery e, je tu kompetencia e, zo strany Európskej e, únie. Hlavne sme prišli na to, že rozhodnutie jedného členského štátu má automatický vplyv na vlastne vytvorenie vzťahu s ostatnými členskými štátmi, takže ten členský štát rozhodne má to vplyv na všetky ostatné členské štáty, pokiaľ ide o občianstvo. Pokiaľ ide o e, povolenie na pobyt, je to podobne dramatické, pretože rozhodnutie jedného členského štátu udeliť Eh, vlastne povolenie na pobyt eh, vlastne otvára na 20 dní alebo 180 eh, dní v šengenskom priestore možnosť cestovať všade po tomto priestore. Takže výsledkom je, že tieto schémy majú dopad na celú Európsku úniu. Takisto sme zverejnili aj informácie o slabostiach eh, tejto schémy. Eh, máme tu eh, vlastne faktické informácie eh, hovoriace o tom, že v tých eh, krajinách, eh, kde táto schéma je platná, nie je žiaden, žiaden požiadavok naozaj fyzického pobytu v týchto krajinách, aj v prípade víz, iba formálne požiadavky. Tu nájdeme, pokiaľ ide o teda pobyt v týchto členských štátoch. A takisto je veľmi dôležité že e, keď žiadatelia dostávajú e, občanstvo, nemusia nejako preukázať skutočné prepojenie s e, nejakou z týchto troch krajín, ktoré to poskytujú. Pokiaľ ide o schému týkajúcu sa pobytu, aj tam sú obavy, pretože tieto schémy Eh, tu vyvstáva vlastne mm, problém eh, s dodržiavaním eh, smernice o dlhodobom pobyte. Takže máme obavy týkajúce sa bezpečnosti. Nie sme presvedčení, že kontrola bezpečnosti z strany týchto členských štátov je dostatočne robustná. Takisto vidíme možnosť infiltrácie Eh, organizovaného eh, zločinu pochádzajúceho mimo EÚ eh, e a takisto aj korupcie. Takisto je tu aj hrozba v súvislosti s právmi špinavých peňazí. Nemáme tu nutne naplňanie ustanovení smernice pre boj proti praniu špinavých peňazí ostatnej legislatívy, takže správa sa obracia na členské štáty, aby investície kanalizovali vždy cez e, teda tie e, kanály, ktoré sú identifikované v smernici pre boj e, proti praniu špinových peňazí a takisto je tu možnosť nedorozumení a napokon ešte stále sú tu otázky týkajúce sa riadenia transparentnosti pretože zdá sa, že sa neposkytujú informácie zo strany členských štátov, nie sú tu žiadne informácie o bezpečnostných kontrolách, o mechanizmy kooperácie medzi členskými štátmi, pokiaľ napríklad ide o e, kontrolu bezpečnosti, mám tu nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o e, čísla, počet e, žiadateľov e, udelených, teda pozitívne vybavených žiadostí a aj ekonomických prínosov. Štúdia tiež ukazuje, že vytvorenie takýchto schém bolo obmedzené a sú tu aj pochybnosti týkajúce sa možného e, konfliktu záujmov. Možno keby ste to mohli ukončiť. E, Prosím, pán predseda, áno. Našim e, zámerom je aj vytvoriť skupinu expertov z členských štátov, ktorí by pred koncom tohto roka mali vypracovať spoločný set e, bezpečnostných e, kontrol, vrátanie hodnotenia rizik a tiež sa budú zaoberať transparentnosťou a správnym riadením. Našim cieľom je, aby e, sa táto skupina skretla trikrát, v prvom pol roku, dru- dvakrát, v druhom pol roku, aby sa teda zabezpečilo dodržiavanie Eh, práva, eh, ktoré, teda európskeho AKI, ktoré funguje v tejto oblasti. A chceme takisto mať proaktívny prístup, pokiaľ ide o eh, jednotlivé organizácie. chceme úzko spolupracovať, takisto s členskými štátmi. Zastavím sa tu Eh, ešte zdôrazňujem na záver, že komisia naozaj eh, priniesla eh, tie, tie výsledky, tú štúdiu, ktorá sa od nej žiadala. Pripomínam len, že musíme hlasovať o štvrt na 5. Čas nás teda tlačí, takže pani Gomez a pani Infeld. Anna ako prvá. Chcela by som poďakovať komisii za jej správu je naozaj veľmi dôležitá, popisuje situáciu, ktorá je oveľa horšia, než som si to mohla e, kedy predstaviť. Naozaj hor, oveľa horšia. A e, nie je to len o e, teda implementovaní tejto schémy, ale je to o dôsledkoch, e, ktoré sa tu popisujú. E, takže nezávisle od tej morálnej otázky toho, že člen, členské štáty facilitujú zlaté víza, e, a zároveň bránia utečencom, aby sa dostali do Európskej únie. A korupcia, to nechám bokom. Chcem sa sústrediť len na vysoko rizikové pranie špinavých peňazí a daňové podvody, čo zúraznila komisia. Toto je naozaj schéma pre infiltráciu organizovaného zločinu do Európskej únie a e, toto sme videli aj vo výboroch Pánama, e, se, Máme tu veľa príkladov. E, Rusko v Fínsku pomocou e, zlatých víz, kde sa prebierali miliardy cez Danská bank a Estonské banky. E, Máme tu takisto príklad e, Sýrčana, ktorý je na zozname sankcií pre chem- za obstarávanie chemických zbraní pre Asadov režim, ktorý dostal zlaté víza. V Maďarsku máme tu prípady čínskych, e, brazílskych občanov e, v, v, v Portugalsku vďaka týmto schémam. Takže naozaj tu chýba opatrnosť, základná opatrnosť nedochádza tu k tým potrebným kontrolám. To je naozaj škandál. Tento parlament si nemôže iba vypočuť túto správu a neurobiť nič. Ja vás žiadam, pán predseda, aby sme prijali uznesenie na poslednej aprílovej plenárke s jasnými odporúčaniami pre členské štáty, pre e, komisiu a takisto aj pre budúci parlament, pretože toto je jednoducho téma, ktorej sa zbaviť nemôžeme, ktorú musíme sledovať a dúfam, že komisia nebude plácha a začne konania pre porušenie proti tým členským štátom, E, ktoré boli e, identifikované ako zanedbávajúce e, hlavné požiadavky týkajúce sa našej bezpečnosti a týkajúce sa boju proti praniu špinavých peňazí. A treba sa teraz zaoberať možnosťami sankcionovania. Sofí, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja som trošku menej spokojná so so správou komisie zdá sa by mi slabá. Je nepochopiteľné, že komisia sama uzavrie, že zlaté víza a zlaté e, pasy víza sú bezpečnostným rizikom, keď to predtým schváľovali, keď hovoríme o iných formách zločinov. E, komisia nie je zvyčajne taká, e, že by sa o to nezaujímala, ale teraz Nejde o drobných zlodejov, teraz ide o boháčov, ktorí tu nechávajú veľa peňazí v národných pokladniciach. To tu je skutočný problém. Ide tu naozaj o korupciu a mne sa zdá, že komisia by mala prestať hovoriť o unijných kompetenciách, ale mala by zariadiť, aby sa to jednoducho zrušilo, všetky tieto systémy zlatých víz a pasov. Predávame európske občianstvo, to je celé a má to masívny dopad na Schengen a na bezpečnosť európskych občanov. Tieto systémy sú v zásade nemorálne, sú červeným kobercom pre podvodníkov a minimum, čo by mohla Európska komisia urobiť, je navrhnúť postup, tak ako pri akomkoľvek bydlisku, či už pre hľadačov azylu, utečencov alebo tých, čo hľadajú prácu. Máme na to postupy Máme spoločné kvalifikácie uznávané. A to je minimum, čo by mala Európska komisia urobiť. Ja mám aj niekoľko otázok. Rada by som, aby komisia odhalila, áno, Klot, už končím, kto sú účastníci expertnej skupiny a aké majú zámery. Aké maj, aký majú program? Rada by som videla zápisnice. Chcela by som takisto vedieť, prečo Cyprus odišiel z prvého stretnutia, ktoré sa konalo v oktobri. Chceli by sme pochopiť, prečo. A chceli by sme vedieť aj to, keď sa bude konať za porušenie zmluvy, vie skonanie proti tým členským štátom, ktoré nežiadajú, aby osoba držiteľka víz bola fyzicky, e, fyzicky mala trvalé bydlisko na území tohto štátu. Myslím si, že je to veľmi čudné. Pán predseda, ak komisia spraví zoznam účastníkov, zápisnicu a programy týchto expertných skupín a bola by som rada, keby sme ich mohli dostať. Áno, ospravedlňujem sa. Komisii hovorí pán predseda. Určite nemáte čas ospravedlniť odpovedať teraz na všetky tieto veci. Nemáte jednoducho čas. Sú tu námety, odzneli zo strany rečníkov. Máme o to veľký záujem, takže ešte aj ďalší kolegovia sa vyjadria. Možno potom sa dohodneme, ako sa vysporiadať s touto vecou, pretože teraz máme obmedzený čas. Prediskutujte to s tými konkrétnymi kolegami a koordinátormi. Ehm, ale ak by ste chceli odpovedať, tak by to malo tak byť, pretože je to veľmi dôležité. Ďakujem pekne za prezentáciu a ďakujem poslancom, ktorí sa vyjadrili k zlatým pásom a zlatým vízam. Ďakujem kolegovia. Teraz ideme hlasovať. Počkajme si minútku na výbor Júry. Zatiaľ si pripravte elektronické kartičky. Ďakujem.